ďalšou časťou našej medziparlamentnej konferencie, ktorá je mimoriadne úspešná. Myslím, že doteraz sme viedli veľmi úspešné diskusie. Teraz e, máme to potešenie, že môžeme medzi nami privítať Maria Sentena, prezidenta Euroskupiny. Práve ste predsedali Euroskupine, zúčastnili ste sa ECOFINu. Teraz je Mario Centeno medzi e, nami, aby sme si vypočuli jeho prejav. Nasledovať bude e, tiež priestor pre otázky aj odpoveď pána Centena. Keďže toto nebolo plánované, navrhujem, aby kolegovia, ktorí sa chcú e, vyjadriť, jednoducho iba zdvihli ruku, my ich zaregistrujeme. Nebudeme teraz zbierať kartičky, ale e, máme priestor iba na pár e, rečníkov, pretože o 15.45 musíme prejsť k e, ďalšej časti. Slovo teda má teraz pani Menda Stojanova, predsednička rozpočtového výberu Bulharského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pán Gualtieri. Pán Gualtieri, pán Centeno. Vážení poslanci, kolegovia, som veľmi eh, poctená, že môžem spolupredsedať eh, tejto časti dnešného zasadnutia. Veľmi sa teším na prejav Maria Santana, ktorý bude hovoriť eh, o makroekonomickej eh, makroekonomickom riadení eurozóny a dokončení bankovej únie. Eh, počas svojho prvého predsedníctva Bulharsko chce byť proaktívne a pracovať na posilnení hospodárskej menovej únie. Nech sa páči, máte slovo, pán Centeno. Ďakujem veľmi pekne, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie zúčastnice vašej medziparlamentnej konferencie eh, tohto ročného Európskeho parlamentného týždňa poprvýkrát. prvýkrát. Eh, som v, parlament, v Európskom parlamente v tejto eh, novej funkcii. Eh, som veľmi rád, že sa tu stretávajú Európsky národný parlament. V posledných rokoch v zložitom období sme posilňovali hospodárskú koordináciu v Európe, Európsky semester patrí k tým e, najdôležitejším veciam, čo sme tu e, dosiahli. Je to dôležitá iniciatíva, ktorá e, si dáva za cieľ lepšie európske národné výsledky, ktoré by boli v súlade s hladkým fungovaním menovej únie. Toto všetko v e, rámci demokraticky e, povedného procesu je to proces, ktorý e, zainteresová členské štáty a inštitúcie. Nie je však iný spôsob, ako budovať Európu. Intenzívne som pracovala s kolegami na prehlbovaní únie a hľadanie riešení, ako ju posilniť a zodolniť, aby lepšie fungovala pre e, mnohých, nielen pre pár. E, chceme diskutovať o našich politických cieľoch a o tom, ako e, ich dosiahnuť. Je to dôležité, túto diskusiu treba byť s národnými aj Európskym parlamentom. Už sa diskutovalo o viacerých dôležitých aspektoch prehlbovania EMU a vypočul som si rôzne perspektívy od komisie, DCD eh, aj národných eh, parlamentov. Máme spoločný pohľad na príjmy, eh, prínosy EMU, na to, že treba dokončiť, toto nás spája. Dnes by som chcel doplniť niečo k tejto perspektívy ako predseda Euroskupiny po tom, čo som sa veľa rokov sústredil na e, riadenie kríz. E, teraz sa môžeme e, sústrediť konečne na dokončenie architektúry EMU. Vnímam to ako uznanie všetkej tej ťažkej práce, ktorú členské štáty eurozóny e, individuálne aj kolektívne urobili, aby odvrátili najväčšiu e, krízu od 30. E, rokov 20. storočia. Občania nikdy nestratili dôveru počas tohto objavia v svoju menu euro. Aj po zložitých časoch sa naša mena konsolidovala ako globálna referencia. Teraz po 19 štvrť rokoch stáleho rastu sme odmenení, sme motorom globálneho rastu. Podarilo sa nám posilniť obnovu napriek určitým šokom v roku 2015 a 2016. Áno, Akumulatívna menová politika zohrávala svoju e, časť pri obnove, ale toto nie je celý príbeh. Pre mňa e, tento výsledok ukazuje, že naše ekonomiky sa stávajú čoraz odolnejšími, možno viac, než e, ako sa im to pripisuje. Dnes eurozóna je e, solidná, vychádza e, z e, stáleho rastu. To ukazuje, že naše ekonomiky sa stali odolnejšími viac, než si to uvedomujeme. Euro je najdôležitejším projektom za posledné desaťročia, pokiaľ ide o európsku integráciu. Ukázali sme, že sme odhodlaní a v tom, aby sme urobili z našej spoločnej e, meny úspešný príbeh. Čo teraz ostáva urobiť? Euro je prostriedok e, pre e, konkrétny účel, nie je to samoučelové. Je dôležité pre životy miliónov občanov, existuje tu preto, aby posilňovalo naše firmy, ktoré pracujú v najväčšom jednotnom trhu na svete. Existuje tu preto, aby posilňoval odolnosť našej ekonomiky, aby sa zdieľal rast, aby sa vytváralo viac pracovných miest a príležitostí. Existuje tu preto, aby slúžilo politickému projektu, ktorý naše krajiny, našich občanov e, zbližuje. Treba e, si uvedomiť, že euro je veľmi dôležité. Našou úlohou je posilňovať to ďalej. Musíme modernizovať naše ekonomiky, aby odolali budúcim e, krízam a odolalo e, rôznym e, výzvam od klimatických zmien až po demografické. Vyžaduje si to presne nakalibrované politiky, ktorých cieľom by bola trvalá udržateľnosť a podpora rastu a hlavne posilňovanie nášho rastového potenciálu. Je jasne dôležité, aby sme tie aktuálne, e, ten aktuálny pozitívny feedback e, si udržiavali a aby sme takýmto spôsobom e, naozaj za sebou nechali túto krízu. Teraz zažívame dobré časy, priaznivé ekonomické výhliadky a kalendár e, nám ponúkajú výnimočné príležitosti, aby sme konali nielen individuálne, ale aj kolektívne. Členské štáty budú odolnejšie, keď e, budú e, využívať všetko, čo im jednotný trh ponúka. To znamená, aj e, si osvojiť e, dokument Finančná únia, ktorá hovorí o integrovanom trhu. Som presvedčený, že Finančná únia e, do ktorej patrili aj banková a kapitálová únia, je nutnou súčasťou dobre fungujúcej ekonomickej a menovej únie. Finančný systém by mal odrážať spoločnú menovú politiku. Bez toho nie je možné e, všetky prínosy jednotnej meny naplno využívať. E, treba vlastne e, Európsku úniu urobiť oveľa odolnejšou Finančná fragmentácia sa minulosti stala veľkou eh, obavou, veci sa odtedy zmenili, nielen postupne, ale iba postupne, ale ešte stále nie sme tam, kde by sme chceli byť. Sú eh, dobré dôvody na to, aby sme boli ambiciózni a aby sme eh, príjmali ďalšie kroky k plnohodnotnej finančnej únii. Je dobré, že naši Líderi eh, tento, eh, túto vec považujú za eh, vysoko prioritnú. Je dôležité, aby v júni padli konkrétne rozhodnutia. Som tiež optimistický, že to bude možné. Prečo je to dôležité? Pretože, čo vo mne vyvoláva obavy, je, že fragmentácia zvyšuje náklady pre všetkých limituje možnosti pre firmy a občanov, stiažuje to možnosť financovať e, e, dobré, e, dobré podniky, stiažuje to prístup k dobrému poisteniu. Keď hovorím o júni, nehovorím o ďalšej cestnej mape. Hovorím o rozhodnutí o konkrétnych krokoch, ktoré sa majú prijať. Diskusie o dokončení bankovej únie sa točia okolo vyváženosti a sekvencovaní redukovania rizik Dosiahli sme veľmi veľa v časoch eh, krízy, pokiaľ ide o redukciu rizik. Ako minister financí Portugalska o tom eh, veľa viem. Eh, skorigovali sme naše nerovnováhy. Momentálne máme veľký nadbytok. Náš rozpočtový deficit sa znížil takmer 1% rekapitalizovali sme náš bankový systém, opravili sme ho, máme tu pozitívny trend robustného rastu a znižujúcej sa nezamestnanosti a napokon každá kríza nás niečo poučí, musíme to riešiť. Verejné dlhy, verejná zadlžnosť klesá, takže staráme sa o tieto čísla, poučili sme sa z krízy a e, keď e, sa pozriem na porovnateľné oblasti vo svete, napríklad USA, e, je pre mňa jasné, že eurozóna musí ešte to dobiehať. Zdieľanie rizik je veľmi dôležité, pretože to zmierňuje ekonomické fluktuácie v určitom regióne, posilňuje to odolnosť, um, zmenšuje možné negatívne eh, dopady, uh, funguje cez uh, fiškálne aj cez súkromné trhy. V oboch prípadoch eurozóna zaostáva za USA. Zároveň uh, zdieľanie rizik umožní uh, súkromnému uh, sektoru, ale môže byť potrebné aj uh, pre krokov na fiškálnej, oblasti. Uh, Potrebujeme pracovať na tejto oblasti. V najbližšom čase nemala by to byť neprekonateľná prekážka. Nezačíname napokon od nuly. Európska centrálna e, banka mala e, úlohu dohľadu nad bankami a vytvorili sme pravidlá, ktoré e, vlastne riešia negatívne dopady. Mhm, tiež priemysel musí dosiahnuť podporu. A banky musia posilniť svoje kapitálové rezervy a e, znížiť e, úvery na poskytovanie nesplácených úverov. Nuž, e, bude jednoduché dohodnúť sa na refinancovaní Súvisia s morálnym hazardom. No a ja vás uistujem, že tieto obavy beriem vážne. Dovolte mi povedať to veľmi jasne. Poprvé, nikto nežiada o permanentné transfery Nikto nechce vytvoriť systém, e, ktorý by sa dal zneužívať. E, má to slúžiť nášmu hospodárstvu, aby bolo odolnejšie či rizikám. Risk pooling e, lepšie vystihuje situáciu ako len zdieľanie rizik. Ja som presvedčený, že sa nám podarí presvedčiť radu, o detailoch bankovej únie. Sú tu dva kľúčové aspekty. <clears throat> Ako o ostatných menových úniách musí sem patriť spoločný systém poistenia vkladov. Existencia takéhoto systému zlepší ochranu sporiteľov, zníži e, rizika bankranov v kránach eurozóny. My sa musíme tiež snažiť o rýchle vytvorenie e, spoločného Ehm, mechanizmu pre jednotného, jednotný mechanizmus. Príkladom mohli byť opäť USA integrovaný bankový systém e, s celoeurópskymi bankami je nevyhnutnou, ale nie jedinou podmienkou pre fungujúcu EMU. A dovolte mi teraz prejsť k druhému komponentu finančnej únie, a to je únia kapitálových trhov únia kapitálových trhov je dôležitá hlavne z dvoch dôvodov. Poprvé, zlepšuje tu efektivitu jednotného trhu. E, inými slovami, pomáha zosúľadiť sporiteľov s tými, ktorí poskytujú pôžičky a to podporí investície a inovácie zvýši náš potenciál rastu, hlavne keď financovanie bude zamerané na udržateľné nadnárodné infraštruktúrne projekty. Po druhé, Únia kapitálových trhov ehm, má znížiť prílišnú, ehm, prílišné využívanie bankových úverov. Ehm, je to projekt orientovaný na stabilitu. To prospešne pre všetkých, tento projekt prináša prínosy nielen podnikom, ale aj občanom. Občania Európy budú profitovať z tvorby pracovných miest a budú môcť diverzifikovať a získať lepšiu návratnosť svojich úspor. Únia kapitálových trhov samozrejme je komplexný projekt, ktorý si vyžaduje aktivity na rôznych frontoch. Poprvé, alebo teda napríklad dohliadať, spracovať kap- toky kapitálu a na to potrebujeme zmeniť finančnú architektúru. Okrem toho musíme odstrániť cezhraničné bariéry a toku kapitálu. A sem patrí asymetria, informačná asymetria a zdaňovanie legislatíva v oblasti insolventnosti a tak ďalej. Nie je to jednoduché, je to dlhodobý projekt, ale je to dôležitý stimul a musí no, sa o ňom viac hovorí v rámci diskusí o prehlbení EMU. Existujú rôzne synergie medzi Úniou kapitálových trhov a Bankovou úniou. Čím skôr sa dosiahne pokrok v týchto oblastiach, tak tým menej náročné bude hľadať spoločného menovateľa v iných dôležitých otázkach, ako je ďalší rozvoj ESM, spoločná fiskálna kapacita a lepšie fiskálne pravidlá. Ja som presvedčený, že keď e, získame rovnováhu medzi fiskálnou zodpovednosťou a, a nástrojom, tak um, vytvoríme situáciu podobnú, ako majú ďalšie vyspelé menové únie. uvoľní to a pomôže to krajinám, ktoré prechádzajú finančnou a hospodárskou krízou a tým posilní mechanizmus um, súkromného zdieľania rizik. Tiež to pomôže transformácii menovej politiky ECB. Čo sa týka skratiek e, správ IMU, správ piatich prezidentov, e, prezidentov a tak ďalej, nemôžeme, nemôže nás odviesť o tom, to, aby sme otvorene hovorili o našich cieľoch. Ja som povedal jasne, keď som sa e, uchádzal postup predsedu Euroskupiny, že my ako politici máme povinnosť eh, vysvetľovať občanom reformy, ktoré implementujeme. A preto, keď sa hovorí o únii kapitálových trhov, musíme vysvetliť, že eh, uľahčujeme pre startupy z Fínska, aby dali spôsoby financovania vo Francúzsku, aby írsky dôchodca mohol dať svoje úspory do Nemecka, aby španielská firma mohla um, získavať kapitál v, v Nemecku. Toto je dôležité eh, pre našich občanov. No a takto eh, zvyšujeme náš potenciál, náš potenciál rastu a tým sa dostávame k poslednému bodu. Musíme zaistiť, eh, že postup prehlbovania EMU bude sprevádzaný demokratickou odpovednosťou. Je to len pekné slova. Nedávne politické cykly v Európe odhalili podporu pre európsky projekt a pre euro. Výskumy pre verejnej mierky to potvrdzujú. Máme jasný mandát. Musíme byť pragmatickí pri hľadaní riešení, tak ako sme boli počas krízy, ale nemôže to byť na úkor slabších, eh, demokrati- slabšieho demokratického usporiadania No, budeme rešpektovať zmluvy a požiadavky z nich vyplývajúce, ale to nám nebude brániť hľadať kreatívne riešenia, aby sme reagovali na očakávania občanov. Medziparlamentné zasadnutia ako to dnešné sú dobrým príkladom nášho, našej snahy oslovovať všetkých a snažiť sa o úspešné demokratické iniciatívy ako Európsky semester. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem pekne, pán Centeno, za váš príspevok. Máme 6 žiadostí o slovo a keďže máme len 18 minút, musíme e, prísne dohľadať dodržiavanie času pre každého rečníka. Takže na úvod dostane slovo pán Erik Bert z Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem pekne. A pán predseda, um, jednu otázku vy ste povedali, pán predseda Euroskupiny, že sa nachádzame v fáze rastu. Áno, existujú, alebo teda je viacero krajín, ktoré ktoré zaznamenávajú veľký rast. Francúzsko dobieha ostatné štáty eurozóny, ale je tu tiež sú to tiež rizika, vy ste na niektoré upozornili a mohli by ste nám povedať, aké sú dnes rizika, ktoré sú identifikované, myslím na hodnotenie aktív, miera zadlženia e, v rôznych e, krajinách. Mm, samozrejme, je to rozdielne, či ide o mm, e, štátne zadlženie alebo štátny dlh, alebo súkromné zadlženie tiež monopoly môžu to byť tiež inštitucionálne eh, rizika. Ste hovorili o bankovej únii a tiež únii kapitálových trhov. Takže aké sú zásadné eh, rizika, ktoré by mohli ohroziť európsky rast, celkom konkrétne rast v eurozóne? Ďakujem pekne, pán Silva Pereira z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod e, poďakovať pánu Mariovi Senténovi a chcel by som ho privítať a zablahoželať mu e, za, k zvoleniu e, za predsedu Euroskupinu, Euroskupiny. A to je znak nádeje pre eurozónu a dúfame, že konvergencia rastá sa tým posilnia. On má náročnú úlohu a dnes to ešte viac komplikoval, keď povedal, že do júna by mali byť prijaté konkrétne rozhodnutia o reforme eurozóny. Mám dve otázky. Poprvé, v reforme eurozóny. Akú úlohu zohlávajú rozpočtové kapacity a aké sú spolahlivé? Keďže vy, aby tempo dokázala držať aj bota o euro, pretože rozpočtová kapacita sa dá posilniť len pomocou viacročného finančného rámca. A ďalšia vec, čo, o čom ste hovorili, a to zaistiť, aby e, demokratická legitimita bola posilnená riadením e, v ekonomickej rozpočtovej oblasti vidíte tu nejaké posilnenie úlohy Európskeho parlamentu eh, v celom európskom semestri na to, aby tá demokratická legitimita bola zaistená. Ďakujem pekne. Mantias Firte za Maďarského parlamentu, nech sa páči. Elnök úr, köszönöm a szót, de a szó, hozzászólás... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja mám pripomienky k ďalšej časti v rámci prezentácie, takže požiadam slovo neskôr. Dobre, pán Jose Manuel Fernández. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som tiež veľmi rád privítal predsedu Euroskupiny kolegov, ja som presvedčený o tom, že úspech pre euroskupiny bude úspechom pre celú Európsku úniu. Vo výbore pre rozpočet budúci týždeň sa bude hlasovať o finančných perspektíve, finančnom výhľade a VFR a o možnosti nových vlastných zdrojov. Všetci sa sú, zhodneme na myšlienke posilnenia eurozóny. My chceme pomôcť tým členským štátom, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny Takže myslím, že je dôležité, že potrebujeme bankstop pre bankovú úniu a potrebujeme Európsky menový fond, ktorý e, dokáže zareagovať na asymetrické a symetrické šoky. A to všetko si vyžaduje nové zdroje, vlastné zdroje. A moja otázka je, e, veľmi jednoduchá a konkrétna. Môžeme, mohli by sme použiť polovicu zisku Európskej centrálnej banky? To by ročne prinieslo 8 miliárd eur. A súhlasil by predseda Euroskupiny s tým, že zisky Európskej centrálnej banky by sa dali využívať ako môj vlastný zdroj pre rozpočet. Znamenalo by to, že nebudeme brať peniaze daňovým poplatníkom a to je jeden z cieľov, ktorý sme si stanovili pri hľadaní nových vlastných zdrojov pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Marisa Matias. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi tiež privítať pána Senténa na pôde Európskeho parlamentu a dovolte mi zaželať mu všetko najlepšie v novej funkcii. Ako vidíte, časový priebeh v nadchádzajúcich mesiacoch. Vy ste nehovorili o dvoch problémoch. Poprvé, zadlženie verejný dlh a ďalej komerčné finančné hospodárstvo. Mohli by ste reštrukturalizovať aj dlhy vašej cestovnej mape? A ako to vyzerá e, s krajinami s prebytkom vo svojej obchodnej bilancii, ako napríklad Nemecko. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež rád privítal predsedu Euroskupiny. Vy ste uviedli príklad Portugalska. V Portugalsku napriek veľkému tlaku a vydieraniu európskych inštitúcií bolo možné dostať sa na cestu brany ochrany práv a miest, prospech životných podmienok populácie, ale tiež hospodárskeho, hospodárskej situácie v celej krajine. Pravidla, ktoré súvisia s eurom a hospodárskou menovou úniou, tie boli takým obmedzením v snahe ísť touto cestou. A pravidla sú jedným z dôvodom, prečo krajina, kto vás taký obrovský deficit, No a vysvetlili to všetky a, následky, ktoré vyplynuli z tejto situácie. No a ja som presvedčený, že prehlbovanie hospodárskej menovej únie zvýši tieto obmedzenia. 16 rokov. 16 rokov bolo, kedy Portugalsko zaostáva za európskym priemerom. A k otázke dlhu hospodárstvách, kravých ekonomík. Dlh je výsledkom hospodárskej menovej únie. Rytmus produkcie dlho, ktorý nám je nútený, znamená, že zdroje sa nepoužívajú na to, na čo majú, na podporu rastu v krajine. Problém zadlženia v Portugalsku a ďalších malých ekonomikách treba vyriešiť na európskej scéne, aké návrhy chcete predložiť v tejto oblasti, aké riešenia môžete predložiť pri prednávaní dlhu a zadlženia, čo sa dá urobiť na zaistenie toho, aby rozpočtové prebytky sa použili na verejné investície namiesto na umorenie dlhu. Pretože to tieto krajiny potrebujú. Potrebujú použiť svoje zdroje na hľadanie východiska zlohovej závislosti. Dobre. Pán predseda Senteno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Na úvod sa vyjadrím prvej otázke. Ja e, o rizikách, ktoré stále máme ešte pred sebou. A tie vyplývajú z časti z externých rizík, to si musíme uvedomovať a na ktoré sa musíme pripraviť a zareagovať na ne. A rovnako sú to rizika, ktoré vyplývajú z krízy, tiež to musíme nejakým efektívnym spôsobom riešiť a najväčšie riziko, ktoré dnes vnímam, je riziko nečinnosti. Ak nedokážeme ďalej zreformovať a reformovať eurozónu, aby bola odolnejšia, dokázala lepšie čeliť ďalším krízam, tak jednoducho nesplníme svoje úlohy. No a to samozrejme tiež znamená, že potrebujeme riešiť riziká, ktoré nám ostali z minulosti, ale tiež z... musíme riešiť externé rizika. Cestovná mapa, ktorú máme pred sebou, je pomerne detailná v tomto ohľade a myslím, že sledovaním tejto cestovnej mapy sa nám podarí prehlbiť a posilniť hospodárskú menovú úniu. Ak mi dovolíte, tak budem pokračovať po portugalsky. A mohol by som začať tým, že alebo na úvod by som nadpovedal, povedal, že finančné zdroje Európskej únie ako aj naša schopnosť tieto zdroje dobre využiť v budúcom viacročnom finančnom rámci. To sú zásadné veci. sú zásadné na to, aby sme mohli realizovať všetky už pripravené spoločné politiky. Znamená to, že musíme e, spracovať dostupné finančné zdroje a uspôsobiť ich smerom k tým najpalčivejším cieľom. Je potrebné, aby hospodárska a menová únia bola odolnejšia. Diskusia o fiskálnych kapacitách eurozóny je naozaj veľmi dôležitou diskusiou. Dôležité je to aj to z toho dôvodu, že fiškálne kapacity musia byť k dispozícii na to, aby zmenšovali ten asymetrický šok. A je tiež dôležité, aby sme boli schopní rozširovať investičné kapacity jednotlivých hospodárstiev, keď tieto prechádzajú hospodárskymi cyklami. Nemali by sme v diskusii opomínať eh, rozširovanie eh, rozpočtu pre EÚ. V mojom úvodnom prejave som hovoril, aké dôležité je zaangažovanie Európskeho parlamentu do tejto diskusie. skutočne vítame fakt, že k takejto diskusii dochádza. A dúfam, že to ešte naberie na dôležitosti. Príjmy Európskej centrálnej banky sú európskymi zdrojmi. Je potrebné ich považovať za európske zdroje v rámci našej diskusie. Som presvedčený o tom, že aj rada sa bude tejto otázke venovať a bude skúmať dostupné možnosti. Ja by som sa prikláňal k tomu, že tieto zdroje sú európskymi zdrojmi a bolo by ich dobré využiť čo najlepším možným spôsobom. Európska únia a najmä eurozóna mala k dispozícii veľké nadbytky, čo je istá forma úspor a reformy, o ktorých som hovoril v rámci bankovej únie a únie kapitálových trhov, sú naozaj z tohto hľadiska veľmi dôležité. Ide tu o to, aby sa zabezpečilo, že tieto príjmy sa budú využívať zodpovedne a tak, aby z toho profitovali občania eurozóny fragmentácia trhov správne investície, teda nesprávne investície, redukujú možný rast e, eurozóny. V kontexte európskeho semestra existujú špecifické odporúčania a hodnotenia, ktoré e, riešia práve najlepšiu možnú dis- distribúciu týchto nadbytkov a ako dosiahnuť rovnováhu Myslím si, že reformy, e, ku ktorým smerujeme, budú veľmi dôležité, pretože je potrebné naozaj, aby sa zabezpečilo riadne, je riadna a lepšia distribúcia tých prebytkov, ktoré sú k dispozícii ziskov. Je dôležité, aby eurozóna naozaj e, riešila túto otázku lepšej distribúcie. No a teraz k otázke dlhov. O tom sa veľa diskutovalo. Riešila sa tiež otázka krízy. Existujú podporné mechanizmy, ktoré sú oveľa efektívnejšie než nástroje, ktoré sme mali k dispozícii na začiatku krízy. Napríklad e, je tu Európsky mechanizmus stability je potrebné, aby sme ho ďalej budovali, menili tak, aby bol vhodnejší na riešenie problémov, ktoré možno vyvstanú v budúcnosti. Je to otázka prepojenia najvhodnejších zdrojov a ich najvhodnejšieho využitia. Je dôležité, aby sme vytvárali reformy tak, aby to viedlo k lepším mechanizmom, e, ktoré môžeme využiť do budúcnosti. Ďakujem. E, som rád, že ste sa zaviazali čo najlepšie využiť túto príležitosť na kompletizáciu bankovej únie a prehlbenie hospodárskej a menovej únie. Ide tu aj o e, posilnenie demokratickej zodpovednosti a transparentnosti. Naozaj sa tešíme na spoluprácu medzi Euroskupinou a Európskym parlamentom. Tešíme sa na taktiež intenzívny dialog medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Sú to piliere demokrati- eh, pardon, reprezentatívnej demokracie v Európe. A myslím si, že práve táto konferencia eh, v dôležitej miere prispieva k posilneniu medziparlamentného dialógu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám, pán Mario Centeno. Eh, môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu, veľmi dôležitému peniaze alebo respektíve rozpočet EÚ. Ďakujem pekne. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dámy a páni, kolegovia, budeme pokračovať. Som veľmi rád, že môžem otvoriť e, poslednú záverečnú časť schôdze na ktorej sa budeme venovať budúcemu viacročnému finančnému rámcu. Všetci veríme, že poskytne Európskej únie prostriedky na prípravu budúcnosti a na našu ochranu. Chcel by som pozdraviť pani Mendu Stajanovu, ktorá je predsedničkou výboru pre financie a rozpočet Národnej rady Bulharskej republiky. Ona bude predsedníčkou prvého panelu záverečnej časti plenárky. Máte k dispozícii e, dokument, na ktorom sa môžete prihlásiť o rečnícky čas. Na nešťastie ten čas na diskusiu nie je dlhý. E, budete mať k dispozícii dve minúty. No a aby som už mohol dať slovo pani predsedničke Stojanovej, ešte by som chcel navrhnúť, teda pozdraviť, pardon, pána komisára Oettingera, ktorý je medzi nami, ale myslím si, že bude musieť čoskoro odísť, takže mu udelujem slovo. Pán komisár, nech sa páči. Vážený pán eh, predseda, Vážené poslankyne, poslanci, pán Artui, Kongres národných parlamentov, europoslanci, Veľmi rád sa s vami stretávam v eh, hlavnom meste Európy. Veľmi rád sem budem diskutovať o budúcnosti Európy a budúcnosti európskych financií. Gut, es gibt drei Instrumente. Všetci vieme veľmi dobre, že sú tri nástroje pre politiku. Regulácie, zákony, štandardy, potom presvedčivá komunikácia a po tretie podpora projektov. Finančná stránka, ktorá vyplýva z verejných e, financií. Momentálne pracujeme na novom sedemročnom e, rozpočtovom pláne, ktorý by mal ísť až e, teda e, do roku 2027 a ktorý chce komisia 2. maja tohto roka predložiť. Preto konštruktívne a kritické príspevky z vašej eh, strany na túto tému prichádzajú teraz naozaj v najsprávnejšej dobe. Vo vašich členských štátoch ste zodpovední aj za tú národnú stránku eh, rozpočtov. Príjmate rozpočty, na to potrebujete väčšinu. Eh, máte buď jednu komoru alebo dve komory vo vašich parlamentoch, ale všade platí väčšinový princíp. Pre viacročný finančný rámec máme E, tiež potrebujeme väčšinu tu v Európskom parlamente. Pán e, Artvi, jeho kolegovia, spravodajcovia, kolegovia v rozpočtovom výbore, ale celkovo všetci europoslanci sú toto zodpovední. E, tiež potrebujeme aj súhlas rady, avšak jednomyselný Predstavte si, že by ste vo vašom parlamente v rozpočtovej politike museli zorganizovať jednomyselnosť. No veľa šťastia. Ja potrebujem 27 ministrov financií, aj uh, teda, uh, v Rade pre všeobecné záležitosti, ministrov zahraničných vecí, uh, šéfov, 27 šéfov štátov a eh, vlád. A týchto a potrebujem všetky národné e, parlamenty. V porovnaní e, s tým je voľba pápeža veľmi jednoduchou záležitosťou. Vo všetkých hlavných mestách e, Ehm, sa snažím eh, kontaktovať s vládami, diskutujem s parlamentmi a snažím sa zistiť, aký balíček, aký kompromis môže byť akceptovateľný pre všetkých. Ale v prvom rade chcem vedieť, čo očakávate vy, čo očakávajú občania od Európskej únie. Vo štvrtok a piatok sa šéfovia štátov uh, vlád e, stretne a bude po prvýkrát neformálne diskutovať o viadočnom finančnom rámci. Neformálne po prvýkrát tu nemáme žiadne priority a žiadne návrhy. Naša komunikácia, naše oznámenie je e, takou Um, takým um, lístkom uh, v reštaurácii. Vyberte si z neho, čo vám vyhovuje. Projekty, témy, rozvoj, kde Európa pre vás a občanov môže uh, priniesť väčšinu. Projekty, ktoré by mohla Európa lepšie financovať a lepšie riešiť. v aktuálnom vietočnom finančnom rámci máme tradičné programy, politiku súdržnosti, spoločnú poľnohospodárskú politiku či Connecting Europe pre eh, rôzne siete alebo program Erasmus Plus pre milióny mladých ľudí, ktorí vďaka tomu zažívajú Európu, sú mobilní a svoje vzdelanie spájajú s Európou. Alebo Horizont 2020, Európsky výskumný inovačný program. Toto sú programy, ktoré máme a v posledných rokoch eh, tu teda nepribudnú nové eh, témy. Máme tu ale tému migrácie, tému utečencov, terorizmus, vnútornú, vonkajšiu bezpečnosť. Toto sú nové oblasti, ktoré pribudli a práve tu predstavuje Európa pridanú e, hodnotu. Tu je v Európe možné efektívnejšie spolupracovať. Mm, pred pár dňami som sa súčasnil v Mnichove e, bezpečnostnej konferencie, kde sa stretlo veľa ministrov e, obrany a zahraničných vecí a veľmi jasne vyplynulo, že je tu želanie, aby Európa svoju vnútornú a vonkajšiu e, bezpečnosť prevzala do vlastných rúk a nespoliehala sa len na Američanov. Sme na ceste e, k únii, k e, únii obrany, výskumných projektov v oblasti obrany, ehm, výskum aj e, priemysel v oblasti obrany. By sme mali investovať do ňoho my sami. A potom ďalší príklad uvediem Mnoho národných eh, ministrov hovorí, že eh, kontroly hraníc vo vnútri Európy sú teraz potrebné, keď eh, a pretože kontrola vonkajších hraníc nefunguje dostatočne. Keď ide o utečencov z občianských vojen, žiadateľov o azyl, spájanie rodín, voľný pohyb v Európe a žiadne kontroly na hraniciach medzi Nemeckom a Dánskom, Slovinskom a Rakúskom. To je veľký prínos pre naše hospodárstvo a naše obyvateľstvo. Mali by sme však našim bulharským priateľom pomôcť, našim gréckým priateľom, našim talianským priateľom, našim priateľom na Malte, na Cypre, v Španielsku, pretože Írsko eh, je oslobodené od úloh spojených s učečencami. Ani do Fínska tak veľa ich neprichádza, ani do Portugalska. Ale mali by sme spoločne zorganizovať kontrolu hraníc. Teraz musíte si objednať, čo si želáte. Sme jediná oblast, ktorá nemá žiadne dlhy, máme perfektný zákaz dlhov, komúny, regióny, členské štáty smeli e, robiť dlhy, niektorí viac, niektorí menej, ich vytvorili. Európa ostáva však bez dlhov. Tvoriť dlhy to nie je naša cesta. Potrebujeme prostriedky každý eh, deň, každý rok pre tie úlohy, ktoré vedú eh, k eh, videokom, ktoré potrebujeme financovať. A teraz máme eh, v rozpočtovom rámci eh, medzery eh, v oblasti príjmov aj výdavkov. Jednou z nich je Brexit. Stratíme 12 až 13 miliard, keďže Briti sú čistými prispievateľmi a tá medzera v oblasti výdavkov vzniká v oblasti obrany, migrácie, výskumu, v oblasti eh, týchto tém, kde je zmysluplné postupovať na európskej úrovni. Pokiaľ ide o eh, tú brexitovú medzeru, navrhujem, aby sme 50 eh, už financovali šetrením a na tých 50 ktoré ostáva, potrebujeme čerstvé peniaze od, od statných členských štátov a potom e, v tých medzerách, ktoré vedú e, k videokom, ktoré robíme v záujme našich občanov členských štátov, ktoré budeme ale realizovať iba keď budú financovanie, navrhujeme 80 čistých prostriedkov a 20 úspory z existujúcich rozpočtových štruktúr. V rámci členských e, štátov e, prebieha pomerne kontroverzná diskusia. Prednedávnom som e, navštívil jeden členský štát. Tam minister poľnohospodárstva povedal, môže robiť, čo chceš, ale nie krátiť prostriedky v agrárnej oblasti. Potom prišli zodpovední za regióny a povedali, v žiadnom prípade sa nemôže krátiť v oblasti súdržnosti a predložili predo mňa balík papierov zo všetkých regiónov, kde išlo to, že sa nemôže kratiť. My sa krateniu týchto e, prostriedkov nevyhneme. Keď odchádza veľký prispievateľ, keď e, odchádza bohatý strýko, tak jednoducho e, pod Vianočným stromčekom si nájdete menej darčekov, menej um, sa bude financovať, ale eh, naopak eh, vyrovnať odchod eh, Veľkej Británie iba úsporami by bolo nesprávne. Ak chcem poľnohospodárskú politiku a politiku súdržnosti a nechcem ich poškodiť, áno, bude treba šetriť, ale považujem za nesprávne Eh, vlastne eh, krátiť neúmerne 5-10-percentné eh, krátenie je ešte zodpovedné, ale určite nie 20-30-percentné. A všetky regióny v celej Európe by mali mať možnosť využívať prostriedky súdržnosti. Chcem dva programy v budúcnosti financovať bez krátenia, dokonca aj navýšiť Erasmus Plus pre mladé generácie a e, Horizont e, Europe, Horizont po období 2020 pre inovačnú sílu a konkurencieschopnosť Európy. Parlament eh, v budúcich dňoch bude eh, eh, prerokovať dve správy k tomuto bezročnému finančnému rámciu a oba spravodajci sú tu a dospeli k tomu, že tu potrebujeme mať vrchnú hranicu 1,3 Niektoré členské štáty hovoria, nie väčšina, menšina členských štátov hovorí 1,0. V zásade e, to takto vidí David Cameron. Ja e, odhadujem, že keď jedným stane 1,0 a ostatní, keď chcú 1,3, tak e, vyhrajú Putin, Erdogan a Trump a Európa nebude e, schopná e, e, riadenia, prehrajú občania, bez rozpočtu dôležité úlohy pre budúcnosť nebudú môcť byť financované a preto nás všetkých prosím, ostaňme prúžní, bez ochoty pristúpiť ku kompromisu. Jednomyselnosť nikdy nebude dosiahnutelná. Ja eh, staviam na, sa zasadzujem, apelujem na vašu ochotu eh, byť flexibilný, pristúpať ku kompromisom. A eh, napokon s aktuálnym výročným finančným rámcom pracujeme na šiestom tomto výdavku. Prvý bol Jacques Delors 1988 ale počas rokovaní to ešte jedna vec vôbec nebola podľa návrhu komisie a pred vstupom do platnosti v januári 2021 sa budú konať e, európske voľby. Preto máme dve možnosti. Predtým alebo po nich e, rozhodneme. Po nich e, problémy nebudú menšie. Niektoré problémy sa môžu vyriešiť tak, že sa nerobí nič. Niektoré jednoducho sa rozplynú. Problémy, ktoré som popísal, k ním nepatria. Keď budeme o tomto rokovať v roku 2020, dostaneme sa príliš neskoro do cieľa. Naši poľnohospodári, vidiek, starostovia, župani, správa, výskumníci e, požadujú jasnosť čo najrychlejšie, pretože minulé Barozová komisia predstavila svoj návrh v júni 2011, potom sa toho veľa nedialo Skončili sme to v decembri 2013 a 2014 rok bol úplne strateným rokom, pretože vykonávajúce e, predpisy e, príprava na štart, e, príprava administratívy, rokovania s regiónmi si vyžiadali jednu, jeden rok. Ak sa chceme poučiť z chyb minulosti, tak by sme čas od dnes do e, Veľkej noci budúceho roka mali využiť na to, aby sme sa dohodli, aby sme mali jasno, aby sme poskytli jasnosť všetkým zúčastneným. Ďakujem pekne. Merci, chaque... Ďakujem. Každý už nedočkavo čaká. Dám teraz slovo pani predsedničke Stojanovej, ktorá bude moderovať prvú časť panelu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Nemáme veľa času, takže musíme pracovať rýchle. Preto hneď dám slovo Marinali Petrovej, ktorá je e, e, zástupkynia ministerstva, tamničko ministerstva financí v Bulharsku. Ja budem teda hovoriť rýchlo. E, v mene Bulharska ako aktuálnej predsedníckej krajiny chcela by som povedať pár slov a podporiť pána komisára Oettingera. My ako aktuálne predsedníctvo úzko spolupracujeme s rakúskym a rumúnskym predsedníctvom, aby sme naplnili ambiciozne ciele, ktoré si komisia ustanovila. Rokuje sa o budúcom viacročnom finančnom rámci a tie by sme chceli ukončiť e, do nadchádzajúcej Veľkej noci. Myslíme si, že je to dosiahnuteľné. Samozrejme, závisí to od toho, E, či sa bude každý v maximálnej miere snažiť. E, návrh komisie bude zverejnený 2. mája a my okamžite začneme e, s prvou fázou rokovaní. Budeme mať k dispozícii prezentáciu s smerom na stálych zastupiteľov členských štátov potom bude prvá prezentácia na Koreperi a potom začneme pracovať v rámci skupiny priateľov predsedníctva a budeme sa snažiť naplánovať maximálnu možnú mieru schôdzi, to čo bude samozrejme reálne. Čiže možno tak dve schôdze mesačne, aby sme sa dopracovali Eh, ku koncu tejto prvej eh, fázy a potom hladko prešli do ďalšej fázy a to už počas rakúskeho predsedníctva. Komisia pred pár dňami zverejnila oznámenie, eh, ktoré ide naozaj správnym smerom a naozaj podporuje diskusiu tým, že tam rieši iba tie hlavné možnosti. Tým pádom je pre členské štáty jednoduchšie si zvoliť z týchto možností. My si myslíme, že je potrebné mierne navýšiť strop viacročného finančného rámca, pretože e, je tu veľa nových politík, ktoré treba implementovať tak, aby sme mohli riešiť vyvstávajúce výzvy, ako je migrácia, ochrana externých hraníc a tak ďalej. Chceme tiež zabezpečiť e, rovnováhu medzi troma hlavnými funkciami verejných zdrojov. Je to, sú to stabilizačné, distribučné a pridelovacie funkcie, čiže nezabúdajme na distri- politiku distribúcie, ktorá je úzko prepojená na polnohospodárskú politiku a koheznú politiku. To sú tie tradičné politiky, ktoré by sme naozaj radi videli na veľmi vysokých miestach, pokiaľ ide o mm, rebríček dôležitosti. Taktiež je potrebné zapracovať nové politiky, tak ako to uvádza komisia vo svojom oznámení. Na záver by som chcela povedať, že v našom logu predsedníctva je kohézia jednou z troch priorit. A my by sme veľmi chceli, aby kohezná politika ostala jednou z hlavných spoločných politik EÚ a jednou z hlavných funkcií európskeho rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Pani Petrová. A som vám vďačná aj za to, že ste hovorili stručne. Teraz by som dala slovo pánu Olbrichovi a pani Toma, ktorí sú spolu s pravodajcami e, v Európskom parlamente pre viedročný finančný rámec. Každý z nich má 5-6 e, minút. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem. My sme spolu pravodajcovia pre e, uznesenie o viacročnom finančnom rámci. Ja som zo skupiny EPP, spoluspravodajkyňa je zo skupiny e, socialistov, takže musíme e, vždy dospieť ku kompromisu nielen my dvaja navzájom, ale aj medzi našimi politickými skupinami. Chcel by som vysvetliť naše stanovisko. My ako parlament nečakáme na naše miesto v tomto procese. My reagujeme už na prvý dokument komisie, na druhý dokument a tento týždeň budeme hlasovať o našom politickom stanovisku e, v rámci rozpočtového výboru a budúci týždeň celé, v rámci celého parlamentu. Takže pokiaľ komisia má problém s 27 ministrami, tak my budeme mať problém so 750 ľuďmi z rôznych politických skupín. Takže neviem, aké to môže byť zložité, no ale každopádne je to politický problém. A aké je naše stanovisko? Rád by som to vysvetlil, pretože myslím si, že pre zástupcov národných parlamentov je to dosť jasné. Sú tu dve hlavné stratégie. Buď povieme, čo by sme chceli robiť a koľko to bude stáť a kde sú peniaze a začneme tým, čo by sme radi urobili. Alebo to začneme z opačnej strany, povieme, zaplatíme 1% a uvidíme, čo sa s tým dá robiť čo sú, dva absolútne, čo sú dve absolútne protichodné stratégie. Aká je realita? Realita je taká, že národné vlády sa správajú tak, že povedia, že uvedú, čo by chceli urobiť a potom povedia, ale dáme na to 1%. Čiže tu je rozdiel medzi prioritami a problémami. E, pardon, peniazmi. My ako parlament prichádzame z rôznych politických skupín a hovoríme, dobre, tak pokiaľ budeme mať priority, fajn, ale máme na to peniaze? Pretože pokiaľ nie, tak musíme tie priority e, opätovne otvoriť, lebo za opačných okolností na to musíme dať veľa peniaz, viac peňazí. A v parlamente máme proeurópske strany, ktoré by chceli e, dať na tieto projekty viac peňazí, alebo tu máme uh, euroskeptické či dokonca pr- protieurópske e, hnutia a tí chcú krátiť európske kompetencie, krátiť rozpočet, krátiť finančné prostriedky. Čiže tá diskusia je veľmi náročná. A otázka z niečo od EÚ očakávame. Po druhé, my ako parlament e, navrhujeme veľmi pragmatické e, správanie sú tu isté normy e, činnosti činností e EÚ. Začnime e, na tej rovnakej norme. Zredukujme príspevky do rozpočtu, redukujme aj to, čo dostáva Spojené kráľovstvo z EÚ, takže to si zoberme ako štartovací bod. Zachovajme kohéziu na takej úrovni, aká je bez Britov. Zachovajme SPP tak, aká je, ale bez Britov. A potom to, čo hovorila komisia, to je veľmi dôležitá politika. E, strojnásobme Erasmus+, pretože je to veľmi dôležité. Zdvojnásobme Kozmo a príspevky pre mladých nezamestnaných a pridajme tam ešte aj obranu, bezpečnosť a mi- migráciu. A ten výsledok je 1,3. Čiže nezačali sme z 1,3, 1,3 hrubého domáceho dôchodku je výsledkom našej analýzy. Čiže my ako parlament požiadame, budeme žiadať, sa spýtame rady, takže pokiaľ s týmto nesúhlasíte, čo chcete skrátiť, čo chcete odstrániť z európskeho rozpočtu, čoho sa chcete vzdať. Chcete sa vzdať z, chcete sa vzdať ochrany hraníc, chcete sa vzdať výskumu, alebo sa chcete vzdať e, koheznej alebo polnohospodárskej politiky. Ako na to zareagujú ľudia? Čiže ja to len zhrniem a dám slovo kolegyni Izabel Toma. Ale ešte predtým chcem povedať, že my ako Európsky parlament sme z rovnakých politických strán ako vy, pretože my sme členov, my sme z tých istých e, politických stran ako e, poslanci národných parlamentov, čiže naozaj tu zastupujeme naše politické rodiny na národnej a e, európskej úrovni a my žiadame vlády, prosím vás, hovorte jasne. Nie len smerom k nám, ale smerom k európskym občanom povedzme ľuďom, čo môžu od Európskej únie očakávať. Pretože pokiaľ budeme navyšovať očakávania ľudí, ale nič neurobíme, tak ľudia e, stratia dôveru v Európsku úniu a budú hovoriť, že Európska únia nefunguje. Myslím si, že toto je hlavný problém. Aj keď sa e, naše názory v tejto miestnosti líšia, snažíme sa dopracovať k spoločnému stanovisku, a naozaj úprimne a jasne e, si zadefinovať, čo skutočne chceme od EÚ. Pani Toma. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po francúzsky. V Európe, tak ako v živote, vyhlásenia lásky sú dobré, ale to netrvá. Čo trvá, ako v láske, tak aj v Európe, to sú dôkazy lásky. A dôkazom lásky je rozpočet. Dnes je tu veľa vyhlásení lásky, v Euró- o lásky k Európe, ale je tu veľmi málo dôkazov, alebo je ich stále menej a menej. Posledné roky dochádzalo viackrát k kráteniu rozpočtu, viacročný finančný e, e, rámec E, poklesol. Rozpočet na rok 2018 tiež je nižší, v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 a tak ďalej. Avšak každý mesiac sa tu robia veľké vyhlásenia, pridávajú sa nové priority pre EÚ. Takže máme robiť viac, ochraňovať hranice, investovať a tak ďalej, ale s menšou mierou finančných prostriedkov, čo nie je ani rozumné, ani možné. Pán komisár, pokiaľ chceme dosiahnuť kompromis, a verte mi, ja sa naozaj orientujem v kompromisoch, každý deň e, to robím, ale je dôležité, aby sme naozaj všetci dokázali tento kompromis akceptovať, pokiaľ chceme byť úspešní. No a my si myslíme, že je zaujímavé členských štátov akceptovať to, že zachovajú minimálne tú mieru rozpočtu, aká existuje teraz. A keď hovorím zachovať, tak musíme brať do úvahy aj odchod Spojeného kráľovstva. A či chceme alebo nie, Dostávame sa na úroveň, akú spomínal môj spolu e, spravodajca, pán Olbrich, je to 1,3 Čiže pokiaľ chceme zachovať tradičné politiky, navýšiť niektoré základné politiky, teda, pardon, e, dôležité politiky, ako je Erasmus, výskum a niektoré ďalšie, plus nové politiky, tak len toto, keď si spočítame, dostávame sa k 1,3 Takže moja otázka znie, ako budeme postupovať. Pani Marinela Petrová hovorila, že sa plánujú dve schôdze mesačne medzi radou a komisiou. Sme veľmi šťastní, že sa takto pravidelne bude rada a komisia stretávať. Avšak e, čo máte v pláne, pokiaľ ide o diskusie s Európskym parlamentom? Chcem len pripomenúť, že postup je jasný. Na záver musíme odsúhlasiť návrh rady, ktorú, ktorý e, vypracujete s e, komisiou. Je to otázka kompromisu, diskusie. No a otázka teda znie, ako môžeme spolupracovať aj spolu s národnými parlamentami, s ktorým sa budeme snažiť eh, maximálne často stretávať. Chcem naozaj hovoriť mimoriadne pragmaticky. Nikto nemá čarovný prútik. A ak chceme zachovať úroveň európskeho rozpočtu na tej úrovni, ktorú som spomínala, nemôžeme e, čerpať e, z národných rozpočtov. Je tu teda iba jedno riešenie, vrátiť sa k pôvodnej myšlienke európskeho rozpočtu a teda využívať vlastné zdroje. A z toho dôvodu sa parlament rozhodol a bude hlasovať o prepojení budúceho e, viacročného finančného rámca s návrhom o vlastných zdrojoch. Máme naplánovaný spoločný rozvrh so spolupravodajcami, ktorí riešia otázku vlastných zdrojov, čiže dúfam, že budúci vieročný finančný rámec, pani ministerka, teda verím, že rada zmení svoj program, pretože nie je možné, aby sa žiadalo odsúhlasenie od parlamentu, ktorý bude sotva e, zvolený. Preto žiadame zmenenie programu, aby tieto rokovania naozaj mohli prebehnúť čo najrychlejšie. Ďakujem. Благодаря ви. Господин Арчуи, да... Дякуем. Дебата. Merci, madame euh, la coprésidente. Môžete ďalej e, pokračovať v predsedaní. Áno, ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Maj Rákaja, člen výboru pre financie z holandského parlamentu. Poprosím vás maximálne na 5 minút. Thank you, chairman. And... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení e, poslanci, tam ja pán, ďakujem za vaše doterajšie e, príspevky, ďakujem vám za vaše náhrady e, k téme vietočného finančného rámca rád e, prispejem z e, pohľadu holandskej socialistickej strany. Budem sa snažiť byť naozaj stručný. Chcem zúrazniť dva body. Prvý a najdôležitejší je, že potrebujeme solidný rámec, ktorý by mali podporovať všetky členské štáty. Budem úprimný, toto nie je jednoducho dané v Holandsku Rád by som dnes povedal, že sa nejako nediskutuje o efektívnosti a efektivite európskeho e, rozpočtu. Žiaľ, je tomu tak a ako socialista som internacionalista, solidarita je pre mňa veľmi dôležitá či sa pozrieme na Európsky sociálny fond, spoločnú poľnohospodárskú politiku alebo e, e, fond súdržnosti, naše obyvateľstvo je skeptické právom, sa ľudia zamýšľajú, či solidarita a redistribúcia e, sa naozaj môžu najlepšie e, diať na európskej úrovni. Zvyšovanie príspevkov členských štátov k európskemu rozpočtu bez toho, aby sme sa venovali tomuto skepticizmu, bude len živiť nacionalistov, ktorí sú proti medzinárodnej spolupráci. Žiaľ, e, tohto sme svetkom nie e, len v Holandsku. A e, týmto by som chcel prejsť druhému bodu. Brexit pre nás v tejto súvislosti prináša veľkú príležitosť. Máme viacero možností pred sebou keď jeden členský štát a čistý prispievateľ sa rozhodol e, opustiť EÚ, musíme všetkým nacionalistom ukázať, e, čo je to Európska únia. E, jedinou alternatívou je nie, nie je úplne vystúpiť. Musíme ukázať, že ľudia môžu naozaj ovplyvniť smer, ktorým tento vlak ide a preto e, sa nemôžu ignorovať e, hlasy národných parlamentov ani na tému budúcnosti Európskej e, únie a jeho finančného rámcu. Potrebujeme financovať z európskeho rozpočtu iba tie projekty, ktoré sú cezhraničné. Kofinancovanie zo strany členských štátov malo byť normou treba e, zredukovať na minimum pumpovanie cez rôzne in, európske e, inštitúcie, príspevky e, členských štátov sa nemôžu zvyšovať, iba tak zabezpečenú dostatočnú podporu pre finančný rámec a znovu získame podporu našej populácie. Teším sa na diskusiu s vami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Alkaja ak dovolíte, dám teraz slovo rečníkom, ktorí o to žiadali. Je vás 10. Poprosil by som vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty. Naozaj by som to ocenil. Ako prvý dostane slovo pán Andrej Šľak z Polského parlamentu. Peut-être a-t-il dû nous quitter. Možno, že už odišiel. Apparemment. Eh, dziękuję panie. Ďakujem pán predseda. Vzhľadom na nedostatok času budem hovoriť naozaj stručne. Polská vláda aj polský parlament v kontexte práce na viadročnom finančnom rámci po roku 2020 sa sústredia na to, aby ostala funkčná spoločná polnohospodárska politika a kohezná politika. My sa domnievame, že tieto, a je to v súlade aj s tým, čo hovoril pán Otingar, e, naozaj predstavujú veľkú pridanú európsku hodnotu. Sme naozaj presvedčení, že, Euro, že kohezná politika s jej nástrojmi je naozaj optimálnym nástrojom, ktorý zjednodušuje konvergencie členských štátov. My sa domnievame, že vysoká pridaná hodnota je prepojená s realizáciou infraštruktúrálnych projektov. Preto by sme vás chceli vyzvať, aby ste počas práce na príprave nových viacročných finančných rámcov zohľadnili možnosť podpory realizácie takých projektov ako Via Karpatia či Via Baltica, a to z európskych projektov. Sú to naozaj kľúčové projekty nie len pre severské krajiny a krajiny Strednej Európy, ale pre celú Európsku úniu. Polská vláda a parlament sú úprimne presvedčené, že v rámci koheznej politiky či SPP je možné čeliť mnohým výzvam, ktorým, ktoré vníma EÚ, ako, je, ako sú zmeny klímy, e, obehové hospodárstvo či inovácia, respektíve aj digitálny trh. Ďakujem. Je vous remercie. La parole est maintenant à Jan Kreiner. Ďakujem pekne. Teraz Jan Kreiner z Rakúskeho parlamentu. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, to keep... No, ďakujem pekne. Dopoviem len stručne a poviem niečo k otázkám vlastných zdrojov. Ja myslím, že tu veľa daní, existuje veľa daní a možno by bolo dobré, by členské štáty mohli vyberať dane na národnej úrovni, pretože by sme tam čelili klasickej dileme, napríklad daň z kerozínu. Ak to urobí jeden členský štát, tak e, e, počkej svoje hospodárstvo. Rovnaká vec e, sa dá povedať o dane finančných transakcií. A tretia možnosť dane z emisí CO2, ktoré by len poškodili národné hospodárstvo, národné štáty, aby to urobili samotné. Takže myslím, že keď Európska úroveň myslí na vlastné zdroje, mali by sa sústrediť na dane, ktoré môžu vybrať samotné členské štáty nejakým efektívnym spôsobom. Myslím pozitívne efekty pre že spoločnosť a Európska únia by mala prostriedky, ktoré potrebuje na dôležité projekty a peniaze, ktoré členské štáty nedokážu alebo nie sú ochotné dať Európskej únii, tak z toho by sme všetci profitovali, myslím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva nás všeobecný spravodajca pre rozpočet Európskej únie na rok 2018, Siegfried Murešan. Ďakujem pekne. Pán komisár Oettinger, úloha, ktorú máme pred sebou, je dať Európskej únii nový a viacročný finančný rámec, ktorý by jasne definoval vzťah medzi občanmi EÚ a inštitúciami na nadchádzajúce 10 ročie. A ja sa pýtam, že potrebujeme nájsť rovnováhu medzi tradičnými prioritami, ako je kohezia SPP, čo je v poriadku, pretože tým sa pomáha tým najslabším regiónom EÚ. A keď hovoríme o polnohospodárstve, tak sa zaručuje potravinová bezpečnosť. Takže to sú tie staré tradičné priority a ďalšie nové priority je bezpečnosť, ochrana, obrana občanov, chceme bojovať proti terorizmu. No a bojovať proti alebo teda mm, podporovať výskum, orientovať hospodárstvo na budúcnosť. Potrebujeme teda rovnováhu a potrebujeme viac flexibility. A to sme videli, keď sme hovorili o rokovali rozpočte na rok 2018 a VFR na rok 2014 až 2020 bol rozhodnutý v roku 2013, keď sme ešte nerátali s migračnou krízou, keď sme nevideli uh, tie teroristické výzvy a bezpečnostné hrozby takže stále musíme poskytovať peniaze na všetko, čo je dôležité. Bojovať, mm, musíme bojovať proti migračnej kríze, dohoda s Tureckom 1 miliarda, fond FC, ktorý priniesol viac ako 200 miliónov eur investícií, čo dobre môžeme robiť niečo podobné aj pre Afriku. Takže ja chcem povedať, flexibilita je dôležitá, pretože inak 2024-2025 sa dostaneme si do situácie, keď budeme musieť povedať občanom, ak sa stane niečo neočakávané, že naše pôvodné priority sú ohrozené. A na záver, pán predseda, že kolegovia, niektorí kolegovia nechcú platiť nič najviac do rozpočtu EÚ, chcem povedať, musím rozhodnúť o politických prioritách, čo očakávame od Európskej únie a všetci povieme, že chceme, aby Európska únia robila viac v oblasti bezpečnosti, zastila naše vonkajšie hranice, venovala sa obrane, tak musíme byť úprimní k občanom Európa. Nemôže urobiť oveľa viac s nižšími zdrojmi. Samozrejme, implementácia je dôležitá. Samozrejme, eh, lepšie investície sú dôležité. Komisia sa tomu už intenzívne venuje, ale môžeme urobiť viac za menej peňazí. Ja som počul pána Alkaju, tiež pána krajina z Rakúska kolegovia, ktorí hovoria, že nechcú platiť ani o cent viacej. Skutočnosť je taká, ak chceme, aby Európska únia realizovala viacej, tak samozrejme potrebujeme eh, miernený zodpovedný náraz rozpočtu, ale pre vás, kolegovia, aby som rád povedal, že áno. To znamená, že vy budete musieť platiť viac do rozpočtu, tak získate viac. <clears throat> Z hľadiska tých benefitov, splnených očakávaní občanov. Takže v konečnom dôsledku každý členský štát keď sú to čistí prispievateľe, nebudú na tom horšie. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi eh, dali o minútu naviac. Ďakujeme pekne. A slovo teraz dostane Matias Firda eh, za Maďarského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dámy a páni, VFR po roku 2020 bude znamenať, že budeme čeliť mnohým výzvam. Jedna z najväčších je tých 10 až 12 eh, miliárd eur, ktoré nám budú chýbať kvôli Brexitu. A eh, ďalšou veľmi dôležitou výzvou to sú dodatočné náklady eh, na obranu a bezpečnostnú politiku. Samozrejme musíme umožniť ďalšie rozšírenie na Západný Balkán, čo tiež znamená dodatočné náklady. Však na to, aby sme našli kompenzácie za stratený zisk. To by sme robili, te, mali robiť dostatočnými, dodatočnými mm, príspevkami členských štátov, nie na úkor politík EÚ. Musíme odborať konvergenciu a konkurencie konkurencieschopnosť mm, politike budúcnosti. A preto nepodporujeme znižovanie, výrazné znižovanie kohezného, financovania koheznej politiky. My musíme určiť poprvé ciele a priority nového rozpočtu a potom musíme určiť a vyčleniť tie rozpočtové prostriedky. Potrebujeme rámec, ktorý bude jednoduchý, transparentný a dobrý pre všetkých. Maďarsko je ochotné zvýšiť príspevky do rozpočtu po roku 2020. To znamená, zvýšiť príspevok z AND na 1,1%. Na to však potrebujeme ambiciózny, detailný, dobre premyslený návrh. Návrhy komisia predloží na neskôr do maja 2020 a to umožní Rade parlamentu ukončiť legislatívnu prácu na čas z politického a praktického hľadiska potrebujeme dosiahnuť dohodu čo najskôr, pretože treba zaistiť právnu istotu a finančnú bezpečnosť a eh, pre využitie finančných prostriedkov EU. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva Elias Emilian Tusa z Cyperského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. No, pán Ettinger povedal niečo veľmi zaujímavé a ja by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme skutočne zabezpečili, že sa dostaneme k ďalšiemu VFR. Sú tam zabudované aj garancie, ale ak Európa musí byť úspešná v konfrontácii s krízami. Potrebujeme zaistiť že stále bude poskytovaná pomoc členským štátom, ktoré majú problémy z rozpočtu európskeho, európskej, európskeho rozpočtu. Tá solidarita musí byť explicitne uvedená v návrhu MVFR a tiež nadchádzajúce zmeny SPP musia tiež stelesňovať túto myšlienku. Musíme tiež prekladať regionálne rozdiely nesmieme zabúdať na to, že ochrana európskych hraníc je veľmi dôležitá a rovnako to, ako používame európske energetické zdroje a energetické vklady. Hm. Napríklad eh, energetický depozit na pobreží jedného štátu, ktorý chce zabrániť druhému štátu, aby to používali. Treba zaistiť, aby sme poskytovali účinnú podporu a aby zdroje a náleziska energetických súrovín sa dali využívať, čo týka kohezné politiky a SPP môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri prekonávaní rozdielov medzi členskými štátmi EÚ. A tieto politiky musia byť prioritou v rámci nachádzajúceho VFR a treba zaistiť, že sa nebude meniť tento rámec. Čo sa týka bulharského predsedníctva, tak dúfame, že budú aj naďalej presadzovať agendu pre európsku koheznú politiku. My, eh, keď sa pozrieme na budúcnosť, tak musíme zaistiť, aby národné a regionálne charakteristiky boli ignorované a treba tiež venovať pozornosť izolovaným regiónom alebo ostrovným regiónom. Návrhy Európskej komisie, záruka pre mládež napríklad, musia byť ďalej posilnené a rovnako národné vzdelávacie systémy a programy pre odbornú prípravu školenia to všetko musí byť prepojené a prispôsobené skutočným potrebám zamestnania mm, pracovného trhu. Môžeme sa tiež zaoberať digitálnym hospodárstvom a spolupracovať s ILO a občianskou spoločnosťou na to, aby sme všetky tieto veci prepojili. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva náš kolega z Európskeho parlamentu, podpredseda výboru ECON, Dimitrios Papadimoulis. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, tak ako povedali spoluspravodajcovia z parlamentu k VFR, tak musíme viac investovať do našej spoločnej budúcnosti. Všetky členské štáty zvýťazia, ak to budeme robiť. Tak členské štáty, ktoré sú čistí prispievateľia a čistí príjemcovia. Samozrejme, musíme sa vyrovnať ja s poklesom prostriedkov a preto myslím, že to 1,3%, to je najnižšie, najnižšie možné číslo, ktoré by Európsky parlament mal podporiť. A parlament musí byť veľmi tvrdý v rokovaniach o týchto číslach. A skutočne si myslím, že by sme mali podporiť programy ako Erasmus+, plus Horizont 2020, tak aby ani jedno euro z prostriedkov SPP a kozné politiky sa nestratila tiež sa objavili nové cieľa, teroristická hrozba, problém migrácie. Takže členské štáty budú musieť prispievať viac. My potrebujeme ambicioznejší rozpočet pre EU a budeme potrebovať jedno alebo tri nové zdroje príjmov, hm, napríklad daň z kerozínou, daň z CO2, ktoré poskytnú príjem pre rozpočet EÚ a súčasne branie dumpingu spoločná európska legislatíva Tieto peniaze mali ísť rovno do európskeho rozpočtu. Myslím, že parlament by nemal len jednoducho podporovať návrhy, ale musíme byť ambicioznejší a žiadať viac. Takže by sme mohli bojovať proti tlakom niektorých členských štátov, ktoré majú egoistický postoj v niektorých otázkach. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Stajkuras z gréckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európa čeli mnohým výzvam. My potrebujeme novú transparentnú, transparentný a silný VFR. Ale treba dohodnúť, zhodnúť byť jednoducho na implementáciu, prinášať eh, pridanú hodnotu a skutočný multiplikačný efekt. Ale to menu, o ktorom hovoril eh, komisár, tak ako povedala pani Petrová, dá sa, že v makrofinančnej dlhodobej stabilite Potrebujem viac stimulov pre členské štáty. Potrebujeme lepšiu solidaritu medzi členskými štátmi a potrebujeme zaistiť rovnováhu medzi financovaním a rešpektovaním právneho štátu. Potrebujeme peniaze na azylom, migráciu. Európa prechádza náročným obdobím a preto potrebujeme viac solidarity, čo sa týka solidaritu medzi členskými štátmi, treba posilniť inovácie, výskum, rovnako čo sa týka ochrany našich vonkajších hraníc, podpora pre mladých a na záver sa tiež zaoberáme otázkou príjmov a výdavkov, môžu nájsť nové zdroje, aby sme dokázali tomu čeli ďakujem pekne. Teraz dám Barna z rumunského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. My dnes sa hovoríme no, o ďalšom finančnom opatrení, ale to hlbšia debata týka sa finančnej architektúry EÚ a preto prvá všeobecná myšlienka je, že proces prehodnotovania európskych priorít v rámci európskeho rozpočtu nemal prehlbovať rozdelenie medzi čistými príjemcami a čistými, príjmi, čistými prispievateľmi. A našou povinnosťou je prekonávať rozdelenie a ich prehlbovať. Po druhé, Rozpočtová jednota je dôležitá pre transparentnosť a demokratickú kontrolu financie EÚ. Dnes a občania eh, majú nízku dôveru voči EÚ, voči prioritám a politikám európska verejnosť eh, musí byť lepšie informovaná o tomto komplikovanom systéme a záverečné rozhodnutie by malo byť eh, verejnosťou lepšie príjmané. No a z tejto perspektívy mm, diskusia musí zohľadňovať súčasnú situáciu v každom členskom štáte. Samozrejme, Brexit, Brexit zníži európsky rozpočet, hlavne e, čo sa týka VFR po roku 2020, ale e, to prázdne miesto treba prekonať e, tak, aby sa nezvyšoval ďalší tlak na členské štáty. Treba nájsť vlastné zdroje, možno s ohľadom na novú generáciu politik, ako výskum, IVA alebo digitálne hospodárstvo. Rovnako si myslíme, že mechanizmy treba v budúcnosti zjednodušiť a súčasne treba identifikovať nové finančné nástroje na to, aby sme našli ďalšie zdroje a to prispelo k diversifikácii vlastných zdrojov EÚ, tak aby EÚ dokázala lepšie sa vyrovnávať s výzvami ako migrácia alebo bezpečnosť pre ďalší VFR. Musíme byť kreatívni v spôsobe budovania rozpočtu aj flexibilní. A v neposlednom rade by som nás zdôraznil, že spôsob, ako vytvoríme nový jadročný finančný rámec, určí spôsob, ako bude fungovať v budúcnosti EÚ. Sme presvedčení o tom, že lepšie eh, zohľadňovanie a prioritizácii nových politík EÚ ako digitálne hospodárstvo alebo digitálny jednotný trh treba venovať eh, ďalšiu pozornosť a tradičným politikám v prospech všetkých členov EÚ je veľmi dôležité, aby sa udržal, ďalej rozvíjal a prispôsoboval súčasnému uh, kontextu SPP a kohezná politika, ktoré by mali byť stále v centre európskeho projektu po roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Sofia Ribeiro z portugalského parlamentu. Ďakujem pekne, a pán a, uh, predseda pán komisár Oettinger požiadal o viac flexibility e, od parlamentu a od inštitúcií, ktoré rokujú o ďalší novom VFR. Ja si myslím, že tá výzva spolu s Brexitom na komisia no, pomôže. Minulý týždeň komisia zverejnila oznámenie o rôznych prioritát pre VFR z kapitolu SPP a kohezné politiky eh, sa opísal scenár, ktorý eh, jednoducho nebudeme môcť financovať aj eh, v tom najpozitívnejšom, podľa toho najpozitívnejšieho scenára. V SPP sa hovorí o redukcii 30%, čo by bolo úplnou katastrofou. Musíme zaistiť, že ciele SPP v súlade s obmedzeniami, ktorým čelíme, ale zabudajme máme rôzne krízy na trhoch. Hm, ne. Problém tvárania hodnotových reťazcov v potravinárskom sektore a existujú problémy z hľadiska udržateľného rozvoja a cien a tak výrobných cien ako aj spotrebiteľských cien ak nebudeme mať eh, jasnú analýzu, ktorá bude vychádzať eh, z reálnych základov, tak eh, budeme vidieť polnohospodárstvo ako čo inak len vzťahy a Európska únia musí investovať do polnohospodárstva, pretože ak sa sociálne podmienky zhoršia, polnohospodárstvo má priamy dopad na 99 európskeho územia. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva že Gerasimos Balaurasa z gréckého parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý rok v Ríme e, vedúce e, e, v Európskom parlamente hovorili o silnejšej, demokratickejšej Európe s demokratickou konvergenciou a súdržnosťou. Ale na to potrebujeme politickú vôľu, ten e, potrebný e, základ e, aj hospodársky a finančne politicky sa treba postarať o tie potrebné východiska Ehm, ale pritom navrhujete napríklad 10-percentné eh, krátenie politiky súdržnosti. Po Brexite to vraj bude nutné a sú teda potrebné eh, krátenia. V rôznych správach sa hovorí, že práve teraz pán predseda sa zväčšujú e, rozdiely a nezamestnanosť je vysoká, veľa ľudí je vyčlenených, e, v našich krajinách je čoraz viac migrantov. Preto by som povedala, že financovanie politiky súdržnosti nemôže byť e, krátené. Potrebujeme väčšiu podporu pre menej rozvinuté regióny, ktoré sú izolované E, sú na ostrovoch alebo e, ich priemyslu sa nedarí. Chcete pred týmto zatvárať oči? Je to aj hospodárska otázka. Treba pomáhať tým štátom, ktoré čelia najväčším migračným tokom a treba tu zabezpečiť aj spravodlivé prerozdelenie. A na záver jedna otázka Otázka, ktorú spomenuli kolegovia predo mnou, odkiaľ majú prichádzať tieto prostriedky. Včera sme diskutovali o tom, ako zamedzovať e, neplateniu daní. E, to sa darí hlavne veľkým e, firmám. Potrebujeme spoločnú daňovú politiku, hospodársky a sociálny dumping medzi členskými štátmi. Tomu by sme mali zabrániť Mali by sme prispôsobiť štruktúry EÚ. Predvčerom sa hovorilo, že je tu viac než 8-percentný e, e, e, nadbytok, ktoré, ktoré vygenerovalo Nemecko my potrebujeme niečo, čo, čo by malo čo, prínos reálne obyvateľstvo, zamestnanci, Potrebujeme spoločnú sociálnu chartu, ktorá by riešila aj zamestnanecké práva, konvergenciu, Eh, súdržnosť. Musíme si uvedomiť, že aktuálna situácia pomáha len extrémnej pravici a populistom. Potrebujeme zmeniť náš kurz, potrebujeme sociálnu a regionálnu kon- konvergenciu a udržateľné hospodárstvo bez sociálneho e, vyčleňovania. Anderson, membre du Parlement. Parlam, de, pardon, teraz má slovo pán Jürgen Anderson zo švedského parlamentu. Förande. Det är väl inte någon eh, överraskning att... Eh, Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že vás neprekvapí, že stanovisko Švédska je také, že by sme chceli obmedzenejšiu rozpočtovú politiku. Myslím si, že dnešná diskusia je veľmi dôležitá. Som rád, že diskutujeme o našich názoroch pocitoch. že si robíme predstavu o tom, čo chceme docieliť v rámci európskej spolupráci. Myslím, že miera ambícií eh, a toho, čo chceme s rozpočtom dosiahnuť, sa tu naozaj líši, keď si vypočujeme kolegov v miestnosti. Hovorili sme tu o niektorých veľmi dôležitých témach, avšak iné témy sa podľa mňa dajú lepšie vyriešiť inak. Napríklad Niektorí kolegovia hovorili, že by sme mali s pomocou európskeho rozpočtu stimulovať rast a prosperitu. Niektorí kolegovia tu spomínali, že rozpočet je 150 eh, miliard, ale rast sa má stimulovať na, 500, na 500 miliard. Myslím si, že existujú lepšie spôsoby, ako stimulovať rast a prosperitu. Myslím, že je možné, že sa tu mm, preceňuje e, úloha európskeho rozpočtu v oblasti prosperity. Myslím, že by sme mali skôr diskutovať o tom, ako rozvinúť jednotný trh. Mali by sme hovoriť o tom, ako bojovať proti e, protekcionizmu v rámci eurozóny. Toto by podľa mňa malo oveľa väčší dopad na redistribúciu bohatstva. Napríklad, ako by sa dalo registrovať bohatstvo je, že továrne z bohatších krajín by mali to budovali tie továrne v, v krajinách, kde je tá ekonomická situácia e, horšia. To, o tom by sme mali diskutovať. Ďakujem. A teraz kolegyňa, Poleka pardon, z bulharského parlamentu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť vo svojej rodnej reči. Naša diskusia tu v tejto miestnosti aj na iných úrovniach je veľmi dôležitá. Mali by sme sa dopracovať k takému záveru, do ktorého by boli zaangažované všetky členské štáty. A viedlo by to eh, k vyššej miere rovnosti medzi členskými štátmi. Keď hovoríme o daniach, mali by sme mať na zreteli aj prieskum Európskej komisie z roku 2015. Výsledkom tohto prieskumu bolo, že kvôli e, podvodom na DPH 150 miliard eur e, uniklo z národných rozpočtov členských štátov. Možno práve v tejto sfére by sme mohli e, e, hľadať financie do rozpočtu. Pán komisár Rottinger tu už síce nie je, ale chcel by som hovoriť o tom, že spomínalo sa kompromis, ktorý by sme mali dosiahnuť. Tak jednoznačne mal by to byť kompromis medzi čl- všetkými členskými štátmi, ale je tu ešte jeden dôležitý prvok. E, reťaz je tak pevná, ako je najslabšie ohnívko. A preto by som chcel všetkých vyzvať, aby pokračovali eh, v ko- kohezné politike aj všetkých ostatných politikách. Tieto by nemali dostávať menej eh, peňazí. Mali by sme v nich pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovia za to, že ste sa zaangažovali v diskusii. Máme ešte trochu času, schôdzu musíme odročiť o štvrt na šest. takže v tejto chvíli sa obraciam na spolu spravodajcov uh, uznesenia o výzročnom finančnom rámci po roku 2020. Pani Toma a pán Albrich, aby sa stručne vyjadrili. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť veľmi stručne. Tak ako kolegovia z národných parlamentov sa domnívam, že toto je naozaj veľmi zaujímavá bohatá, plodná diskusia. Na jednej strane sa tu stretol Európsky parlament a národné parlamenty a myslím, keby takýto schôdzi bolo viac, tak by sme oveľa jednoduchšie mm, do, dospeli k k dohode než e, naše vlády, keď sa takto stretávajú. Som veľmi rada, kolegovia, že ste sem prišli. Sme vám aj s mojim kolegom pánom Obrichom k dispozícii. Budeme radi s vami aj naďalej diskutovať. A teraz Jan. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že sa táto diskusia trochu líši od predchádzajúcich diskusí s národnými parlamentmi. Musím povedať, že sa už viackrát stalo, že tie diskusie boli veľmi symbolické. Avšak teraz Európska únia e, prechádza náročným obdobím. Nechcem to nazvať krízou, ale je to naozaj náročné a čakajú nás ťažké voľby. A jedna vec, ktorá je pre nás dôležitá, je, že rozdiely v prístupoch nie sú len rozdielmi medzi politickými stranami, ale aj členskými štátmi. A niektorí kolegovia tu prezentovali také isté stanovisko, aké má ich vláda. Podľa mňa je dôležité si toto uvedomiť. Národní poslanci, aj my, sme volení ľuďmi a musíme e, reagovať na to, čo ľudia naozaj chcú. A napríklad, pokiaľ ľudia e, majú strach a chcú bezpečnosť a opýtajú sa, chránite naše hranice? Otázka bude znieť, či máme dostatok zdrojov na ochranu hraníc. Pokiaľ neviete, prosím, pozrite si dokument komisie z minulého týždňa. Tam sa uvádza, že to závisí od toho, čo chcete. Teraz to hovorím len tak z hlavy, ale pokiaľ chceme mať slavú ochranu hraníc, dobré, môžeme mať 5000 vojakov. Ale ak chceme lepšiu ochranu, tak treba 20 tisíc vojakov a pokiaľ to chceme robiť tak ako Američania, tak tých vojakov bude musieť byť minimálne 100 tisíc. Minimálne. Takže naozaj berme to vážne. Buď chceme chrániť hranice a budeme potrebovať 80 alebo 100 tisíc vojakov, tak potom kde sú na to peniaze? A ľudia, naši voliči, chcú, aby sme ich hajili, hajili ich záujmy. Štandardné politiky, e, ako je kohezna či polnohospodárska politika pre mnohých politikov je to tradícia, ale choďte do Česka, Polska, Bulharska, tam častokrát kohezná politika sa netýka iba ciest, zásahuje aj do iných odvetví, do výskumu, e, investi- inovácií. Takže keď sa dívame na koheznú politiku ako niečo, vďaka čomu sa stavajú bazény, tak samozrejme, že všetci sú proti. Ale e, ja hovorím o iných typoch investícií. A posledná vec, súhlasím s kolegom zo Švedska, preceňujeme európsky rozpočet a nie sme k ľuďom úprimní. Môžeme zredukovať nezamestnanosť mladých prostredníctvom európskeho rozpočtu? To nie je seriózne. Pokiaľ naštartujeme nejaké činnosti, tak môžeme niekoho motivovať, môžeme proces zjednodušiť, ale problém nemôžeme vyriešiť, pretože pokiaľ by sme to hovorili, tak by sme Ospravedlňte, čo poviem, ale naozaj to by sme len klamali. Hovorili by sme im tým pádom, že môžeme urobiť všetko. Myslím si, že toto je okamih, e, kedy by sme všetci naozaj e, mali hovoriť veľmi konkrétne a veľmi seriózne, pretože ľudia chcú, aby sme hovorili jasne o tom, čo chceme, čo môžeme urobiť, čo sa dá urobiť. Tak ako povedala Izabel Toma, my v Európskom parlamente ako spoluspravodajcovia sme vám k dispozícii e, veľmi otvorený diskusí na túto tému a na akékoľvek vaše otázky. Ďakujem Jan Obrich a Izabel Toma. Ďakujem všetkým vám, e, kolegovia, že ste sa zúčastnili tejto konferencie. Komisia sa chce vyjadriť. Je tu generálna rejiteľka pre rozpočet. Pani Telvio, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som v mene komisára Oettingera, ktorý musel ísť, pretože mal ďalšiu schôdzu. Ja som nemala v pláne sa prejaviť, ale myslela som si, že by bolo možno dobré, aby tu zaznelo stanovisko Európskej komisie. My Samozrejme, pokiaľ máte akékoľvek otázky, sme k dispozícii, veľmi radi budeme s vami diskutovať. Ako hovoril pán Olbrich, minulý týždeň komisia zverejnila e, príspevok e, do diskusie e, lídrov, ktoré prebehne vo štvrtok a v piatok. A chcela by som vám povedať, že my naozaj máme eminentný záujem e, komunikovať s národnými parlamentmi, či už doma alebo tu, odpovedať na akékoľvek vaše otázky, či už k tomuto dokumentu alebo celkovo k VFR. Ďakujem pán Artuji, že som mohla e, povedať o tej tejto našej ponuke na spoluprácu. Ďakujem, pani Kalvino. Ďakujem vám všetkým. Blížime sa ku koncu konferencie, ktorá bola naozaj plodná. E, umožnila nám uvedomiť si, nakoľko je naša zodpovednosť zdieľaná medzi vami z národných parlamentov a medzi nami z Európskeho parlamentu. Je to demokratická zodpovednosť z hospodárskej ekonomického aj rozpočtového hľadiska. Budeme sa venovať príprave viacročného finančného pránca. Hovoríme o období 2021-2027. 25, e, neviem, čo sa stane roku 2025, 26, 27. Ale čo viem je, že 5-ročný finančný rámec z roku 2014-2020 e, preukázal svoju dôležitosť čase nepredvídaných okolností. Bola kríza, konkrétne mám na mysli masívnu migračnú vlnu v roku 2015 a Európa e, vyzerala e, e, tak povedať neschopná, že nedokázala čeliť takéto situácie. Môžeme naďalej pokračovať takým tempom? Nie, nemyslím si to. Rozpočet musí byť transparentný, musí byť čitateľný pre európskych občanov. Musia pochopiť, aká je naša ambícia, aká je naša vízia pre Európu, ktorú chceme spoločne budovať, ktorá e, bude chrániť, e, nás chrániť pred globalizáciou, ktorá nám pomôže smerovať do budúcnosti. Čiže je to úloha E, riešiť aj otázku vlastných zdrojov. Sú to v tejto chvíli sú vlastné zdroje e, z colných poplatkov a tak odkiaľ je zvyšných 90% zo z národných rozpočtov. Čiže vy hlasujete o týchto zdrojoch a je dôležité, aby sme tým pádom sa zhodli na tom, na čo sa budú tieto prostriedky vynakladať, aby boli užitočné, aby mali pridanú hodnotu. Určite si všetci uvedomujeme, nakoľko sú dôležité vlastné zdroje, ale keď si spomenieme, čo hovoril pán Monty e, o vlastných zdrojoch, tie nemajú za cieľ, tie nové vlastné zdroje nemajú vytvárať nové rozpočtové prostriedky. Mali by redukovať príspevky členských štátov, aby ne, e, neprispievali k daňovej záťaži Európanov. Tie vlastné zdroje by mali prispieť k redukcii národných príspevkov. V tejto chvíli sa totižto nachádzame, bo sa rozdeľujeme do dvoch e táborov, prispievateľov a čerpateľov a je dôležité, aby sme sa z tejto tyranie vy, vymanili. Myslím si, že je dôležité prepojiť budúci viacročný finančný rámec s novými e, vlastnými zdrojmi E, dúfame, že sa na to takto bude pozerať aj rada, ale prvé náznaky tomu nenasvedčujú. Vy na úrovni národných parlamentov a my v Európskom parlamente musíme tlačiť na naše vlády, na šéfov, štátov a vlád. A musíme sa tiež obratiť na, e, na verejnosť vo vašich krajinách, v celej Európe, aby pochopili e, význam toho, čo chceme dosiahnuť. A možno potom verejná mienka prinúti radu a národné vlády konať. Hovorili sme o tom počas tejto konferencie. Sú tu dôležité oblasti. E, migrácia, digitálna sféra, kybernetická bezpečnosť. Hovorili sme o tom, že v digitálnej sfére E, je problém s odvádzaním daní, ale za to môžu v podstate Európania. Mm. Takže pokiaľ chceme čeliť e, týmto novým výzvam, potrebujeme rozpočet na, mier, na úrovni 1,2%, 1,3%, prečo by to nemohlo byť aj viac? Dôležité je ukáza, ukázať, že my nechceme navyšovať príspevky z štátnych rozpočtov. keď ide o oblasti ako bezpečnosť, ochrana, migrácia, či zamedzenie zdrojom, zdrojov migrácie. Pokiaľ e, sa pozrieme na úroveň účinnosti politik na, Euró- na národnej úrovni v týchto sférach a keď sa pozrieme na to, ako sa s tým dá pracovať na európskej úrovni, tak by sme sa mohli na to pozerať tak, že peniaze, ktoré, ktorým národné štáty prispievajú do európskeho rozpočtu, taktiež prispievajú k, tejto, k tomuto veľkému formátu. Čiže ak sa viac prispieje do európskeho rozpočtu, možno by to viedlo k, k zníženiu príspevkov do národných rozpočtov. Je potrebné dosiahnuť flexibilitu, pretože bez flexibility nemôžeme čeliť eh, nadchádzajúcim okolnostiam. A toto treba zohľadniť aj pri príprave budúceho viacročného finančného rámcu. Otázka stojí, aká je naša zdieľaná vízia budúcnosti Európy? Aká je naša zdieľaná ambícia pre Európu? A pokiaľ máme spoločnú víziu, spoločné ambície, tak z toho treba vyvediť dôsledky aj na úrovni rozpočtu a presvedčiť členské štáty, o tom, že v rámci príprav budúcnosti, bezpečnej budúcnosti pre našich občanov a preto, preto sme dosiahli ich dôveru, potrebujeme viac Európy. Navrhujem, aby sme sa stretli 17. 8, 18. septembra roku 2018. To bude ďalší medziparlamentný týždeň a bude to vo Viedni, pretože v tom čase bude predsedať Rakúsko v Európskej e, rade. Budeme tam môcť diskutovať o viacročnom finančnom rámci. Som si istý, že ste akční, ste činní aj vo vašich náročných, v národných parlamentoch. Verím, že budete na tom pracovať aj na domácej pôde. tejto chvíli e, by som odročil schôzu. Ešte som vám oznámil nadchádzajúce termíny ďalšej schôdze. Chcem sa poďakovať bulharskému predsedníctvu, ktoré bolo naozaj veľmi efektívne. Prajem vám šťastnú cestu e, do vašich národných parlamentov. Dovidenia.